E, ďakujem pekne za účasť a ďalšia rozpráva sa týka vyhlásenia komisie, situácia k e, rozvojovej agende z Dohy. Nech sa páči pani komisárka Reding. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení e, poslanci. O dva týždne začne 9. ministerská konferencia VTO. Bude veľmi dôležitá pre VTO, takisto aj pre ten obchodný systém, ktorý na svete máme Poprvýkrát za mnohé roky sme blízko k tomu, aby sme dosiahli dohodu k niektorým prvkom e, rozvojovej agendy z Dohy. Ak niektorí členovia VTO dosiahnu dohodu a konsenzus, tak e, výsledkom ministerskej e, konferencie bude dohoda o obch- facilitácii obchodu. To bude na prospech obchodníkom na celom svete, vylepšia sa colné postupy, zníži sa byrokracia, umožní sa tovaru, aby sa ľahšie po svete e, prepravoval a tak ďalej. A všetci členovia VTO z toho budú ťažiť najväčší, z e, toho budú ťažiť rozvojové krajiny a najmä e, malé a tie najmenej rozvinuté. Táto dohoda im pomôže vylepšiť fungovanie administratívy, pozbudí to e, regionálny obchod a začlenenie týchto krajín do svetovej ekonomiky. Európska únia pomôže týmto krajinám e, finančnou pomocou, aby, sa, e, aby zvládli implementáciu tej dohody. Dohoda o tradovej obchodnej facilitácii bude takisto ruka v ruka, alebo pôjde ruka v ruke aj s dohodami na kultúrne alebo iné témy, ktoré sú teda zaujímavé pre tieto krajiny. Dohoda už bola eh, mm, eh, dosiahnutá, pokiaľ ide o eh, pravidlá pôvodu, ktoré sa týkajú dovozu z týchto chudobnejších krajín, takisto aj pokiaľ ide aj o tú výnimku pre služby, kde vlastne poskytovateľia služieb v týchto nerozvinutých krajinách sú ošetrení a teda ich prís, prínos k služ, tr, tr, službám alebo trhu so službami. E, teda e, tento balíček je síce obmedzený, ale nemalo by považovaný za nejaký malý balíček. E, poskytuje isté e, ekonomické e, výhody, ale e, má iný dopad. Išlo by o prvý krok e, k uzavretiu e, rozvoja agendy z Dohy a teda bolo by to na prospech e, kolarokovaní rokovaní z Dohy. Pokiaľ táto konferencia bude úspešná, otvorí e, dvere aj pre ďalšie rokovania, pokiaľ ide o tie hlavné otázky súvisiace e, s kolom rokovaní z Dohy, vrátanie polnohospodárstva a um, trhového prístupu pre uh, polnohospodárske výrobky. Takisto to pomôže pokiaľ ide o ďalšie témy, ktoré síce nie sú zahrnuté v tomto mandáte z dohy, ale sú mimoriadne dôležité pre obchodníkov. Centrálnym prvkom tohto výsledku bude pracovný program, kde všetci členovia VTO sa odhod e, zaviažu, že sa vrátia k rokovaciemu stolu. Niektoré ďalšie témy takisto e, budú e, preskutované a prípadne dohodnuté na ministerskej konferencii. Medzi najdôležitejšie patrí rozšírenie IT dohody, kde e, rokovania nedávno sa e, opäť otvorili a pracuje sa na tom, aby sa dopracovali e, k, ku kvalitnému výsledku. Misia konferencia je dôležitá a komisia preto víta, že členov Európskeho parlamentu sa tiež zúčastnia tejto, tohto podujatia ako súčasť delegácie EÚ a komisia sa teší na ďalšiu výmenu názorov E, s europoslancami priamo na mieste konferencie. Ďakujem pekne. E, pani komisárka, teraz vystúpia rečníci v mene e, skupín. Pán Zolovidegen, najprv nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem za tieto slova. Eh, internacionalizácia eh, nášho hospodárstva to bude jeden eh, z pilierov hospodárskeho rastu aj do budúcna. Práve preto potrebujeme viac liberalizácie v ekonomickej oblasti, menej cieľ a menej rôznych prekážok. Ale ak chceme maximalizovať dopad tejto liberalizácie, tejto obchodnej liberalizácie, tak potrebujeme aj implementovať makroekonomické politiky, ktoré sú v súlade E, s touto politikou, napríklad e, rozpočtová transparentnosť, zjednodušenie v oblasti administratívy, fiskálne politiky, ktoré sú v súlade s týmito cieľmi a investovanie do vzdelávania a do infraštruktúry. Preto multilateralizmus by mal ísť ruka v ruke s takýmito politickými opatreniami. Štvrtá konferencia stretnutia e, programu, teda Aid for Trade, ktorá sa skutočnila v júli 2013, zdôraznila práve dôležitosť tohto aspektu, ale ešte zostáva toho veľa, čo treba spraviť v tejto oblasti. E, súhlasím s vami, e, pokiaľ ide o jednu vec, a to je, dvo, to je dôležitosť tých trade facilitators. To je veľmi užitočný nástroj, najmä pre krajiny, ktoré sú ešte e, rozvojové, a takisto aj pre naše malostredné podniky. Okrem toho by som chcel privítať otvorenie dohody o službách ktorá je známa teda pod TISA, pretože som presvedčený o tom, že aj táto dohoda bude e, istým prínosom k rastu pre rozvinuté krajiny, ale aj e, rastu pre krajiny, ktoré ešte sú iba rozvojové, najmä e, pokiaľ ide o vylepšenie ich konkurenčnej schopnosti, schopnosti Pardon. Čiže e, chcel by som podporiť odhodlanie Európskej únie a takisto Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Ďakujem e, pekne, e, pán predsedajúci, ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem pekne a ďalej vystúpi pán Moreira, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, pani komisárka, vážení kolegovia. Mm. Ešte pred ministerskými konferenciami mm, a statúťami výborov. Výbor pre um, obchod tohto parlamentu sme uh, vydali stanovisko k Agende z Dohy a rozvoju. A o tejto správe sa bude zakrátko hlasovať. No a potom ministerská konferencia, ako ste povedali vy, pani komisárka, tak uh, Parlament zorganizoval konferenciu, čiže boli sme spolu organizátormi tejto konferencie a zdôraznili sme tu, že je to naozaj silná dimenzia parlamentu VTO, aby sme posilnili transparentnosť a legitimitu tejto organizácie. Od 3. do 6. decembra v Indonézii bude prebiehať ďalšia konferencia a my netrpezlivo čakáme na pozitívne výsledky tejto ministerskej konferencie. Zintenzívnili e, sme prácu, čo sa týka e, líderstva e, veľvyslancu Azevedu. Treba zdôrazniť jeho príspevky do tejto práce. Výsledky ešte nie sú úplne isté, ale dúfame, že dospejeme k dohode a dohodneme sa o hlavných témach rokovania. Polnohospodárstvo, obchod, rozvoj a uľahčenie obchodu. Ako ste presne povedali, toto je hlavná téma balíka v rokovaniach. Ale mali by sme predovšetkým um, znova začať pracovať na rokovaniach ohľadom noriem VTO. A toto treba prehlbovať. Ďakujem. Teraz má slovo na dve minúty pán poslanec Rinaldi. My už pozorne sledujeme rokovania, ktoré sa odhrávajú v Ženeve a vidím, že mm, aj komisia si uvedomuje, že Európska únia je zapojená do toho, aby sme nastavili multilaterálnu logiku, um, lebo svetová, konkuren- svetová hospodárska súťaž síce vytvára e, bohatstvo, ale nie je správne rozdelené. E, treba zabezpečiť najlepšie možnosti pre rozvojové krajiny. Samozrejme máme veľké očakávanie ohľadom uľahčenia obchodu a takisto aj pre e, prístup malých a stredných podnikov k globálnemu trhu. Samozrejme vidíme, že zatiaľ sa nehovorí o korupcii ani o e, fiskálnej rovnosti. Toto nie sú slova, ktoré sú v tých prípravných dokumentoch. Ja si uvedomujem, že tieto témy majú riešiť jednotlivé štáty, ale Európska únia by mala povedať svoje slovo k týmto problémom aj tým, že vyjadrí jednostranné stanovisko. Mám na komisiu dve otázky. Čo sa týka ratifikácie možných dohôd, ktoré budú podpísané pri podpisa- pre podpísaní pri ministerskej konferencie, tak má tu úlohu aj Európsky parlament napríklad um, polnospodárska politika, ďalej balík pre podporu rozvojových krajín. Európska únia aj v demokratickej kontrole je, má, má náskok a takisto aj parlamentné inštitúcie, čiže ja by som toto chcel zdôrazniť. No a po druhé, pred nami je mnoho dní, um, ktoré sú venované povedzme dní spotrebite, deň spotrebiteľa, a iné. Prečo by sme e, nemohli zorganizovať e, deň medzinárodného obchodu, kde by boli rôzne organizácie, aby sme mohli diskutovať o výsledkoch tejto konferencii. Ďakujem. A teraz na 1,5 minúty pani Muscardini. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, vy ste hovorili o tom, že by sa mala znižovať byrokracia a aby tovary mohli ľahšie cirkulovať. Prečo by sme nemali hovoriť aj o spoločných pravidlách, ktoré treba rešpektovať? Napríklad boj proti um, falšovaniu výrobkov a potom pomenovanie pôvodu, názov pôvodu. Toto um, toto vlastne vytvára kategóriu krajín A a B. Európa je kategóriou B. Viete, od Dohy nás delí 13 rokov, ale nič sa neudialo. Niekto spomína, že boli urobené malé krôčiky, ale nechcem, aby sme pokračovali po tejto ceste. Tento parlament eh, hlasoval za to, aby sa e, prepracovala štruktúra svetového obchodu, ale výsledok nie je žiadny, pretože my stále čakáme e, na výsledky z, dohu, z, dohy, z dohy a teraz čakáme na nové stretnutie a máme čakať ďalších 13 rokov na to, aby sme konečne odpovedali, na to, aby sme mali spoločné pravidlá, ktoré spôsobia, že trh bude solidárny a spravodlivý aby e, naše podniky mali nový, nové nádeje a aby mali nádej aj e, zaostalé alebo rozvojové krajiny, pretože len tie rozvinuté krajiny um, boltia všet, všetky tie pozitívne dopady. Myslíme najmä na Čínu. Ďakujem. A teraz na minútu pán Šolc. Ďakujem pekne, pán predseda, e, pani podpredsednička Eh, zmena pomerov síl na svete eh, musí byť reflektovaná aj v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Eh, predlžovanie tých rokovaní ukazuje, že obchodné veľmoci vrátane EU si to neuvedomili, ako, ako to môžeme aký dôsledok. Uľahčenie obchodu to je pekný e, nadpis, ale myslím, že to nereflektuje presne ten priebeh e, rozhovorov. Je nevyhnutné z tých od, obmedzených rozpočtových prostriedkov financovať tú infraštruktúru, E, napríklad musíme smerovať peniaze do nových e, do budovania nových prístavov. Na stôl musíme dať finančné záväzky, ktoré zabezpečia, že najskôr budeme infraštruktúru podporovať vo vnútri týchto krajín. Budeme robiť nejaké ústupky v rámci rokovania o polnospodárstve, ktoré môžu pomôcť týmto krajinám zainteresovaným. Takisto je v záujme EÚ e, dosiahnuť konštruktívny prelom to bola úloha. Úloha bola zvyhnúť sa stroskotaniu, ako to bolo v prípade rokovania o klíme. Nemôžeme si dovoliť takéto stroskotanie. Keď sa to nepodarí tým, ktorí rokujú, tak nebudú, to, nebudú schopní naplniť teda tú úlohu a mandát, ktorý majú. My to dokážeme. Teraz otázka na pána Šolca. Budete akceptovať modrú kartu pána Rybiga? Nech sa páči, pán Rybik. Máte slovo. Ďakujem pekne. Pán kolega Šolc, mal by som otázku a síce ohľadom uľahčenia obchodu pre malé a stredné podniky. Vidíte tú istú šancu, že prelomíme ten jednotný podnik, single undertaking, a chcete dať rovnaké šance malým a stredným podnikom tak, aby ste im umožňovali v malom rozsahu obchodovať. A ako vidíte výhľadky pre do, do, kolo rokovaní v Dohe z tohto pohľadu. Pán Šolc, ja naozaj vidím takúto šancu a príležitosť, pán Rybich, kolega, a tie malé a stredné podniky by mali mať výhodu e, z takéhoto uľahčenia obchodu. Otázka ale je, že či to, čo v súčasnosti je predmetom rokovania, či to postačuje. A tam vidím ešte veľké rezervy. Aj my musíme oveľa silnejšie týmto smerom smerom, týmto smerom eh, usmerňovať tie rokovania v Dohe. Ďakujem pekne. Nás no, pokračujeme. Najskôr pán Kaspar je minúta a pol. Stený eh, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, len niekoľko dní ostáva do 9. ministerskej konferencie VTO v Indonézii. A všetci sa ocitáme pred situáciou, že už viac rokov tie rokovania v Dohe sa teda nenapredujú a preto e, sme nemohli dosiahnuť e, úspechy na poli zľahčenia obchodu. Preto si myslím, že je nesporné a čísla hovoria jasnou rečou, že o čo viac e, krajín sa zúčastňuje medzinárodného obchodu, o to viac sa otvárajú globalizácii a o to viac môžu mať prospech z toho otvorenia a o to lepšie sa im potom darí. Hlavne keď sa pozrieme do Ázie, tie krajiny, zo všeobecne povedané, sa naozaj pohli výrazne dopredu. Tam je veľká miera rastu a vidíme africké krajiny na druhej strane, ktoré majú veľký problém zapojiť sa do svetového obchodu a tam bohužiaľ tá situácia pre väčšinu ľudí je skutočne zlá. A preto by som bol rád, keby sme konečne napredovali v rámci tejto ministerskej konferencie, keby sme konečne zaznamenali nejaký prelom e, v rámci rokovania v Dohe, možno sa nám podarí troška napredovať e, v téme uľahčenia obchodu možno aj tam, kde nie je taká pevná štruktúra, budeme schopní zaznamenať niektoré úspechy. A Ja hovorím za našu celú skupinu, máme naďalej e, eminentný záujem na tom, aby sme multilaterálne liberalizovali obchod a aby e, sme e, nešli cestou slabších druhých riešení a preto si želám, aby to nadchádzajúce kolo rokovaní dopadlo dobre, bolo úspešné. Ďakujem pekne. A teraz pani McGuinness, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. E, dovolte mi nadviazať tam, kde kolega Daniel Kaspari to ukončil, pretože e, nedávnych časov sme sa zamerali na bilaterálne obchodné dohody a nie na e, dohodu z Dohy. Tak sme na to zabudli, že naozaj chceme, aby dobre prebiehali tieto rokovania, aj napriek tomu, že riaditeľ, alebo riaditeľia v rámci VTO zostávajú nepresvedčení, že dokážu nejakým spôsobom zaznamená tú dohodu. Je zaujímavé pripomenúť si, e, prečo došlo k pozastaveniu alebo k neúspechu v roku 2008 v Dohe. E, bolo to z dôvodu e, ochrany polnospodárských sektorov v tých krajinách, tak ako si to želali, tak ako to chceli. Došlo k istému pokroku, avšak nie som si istá, či je dostatočný. A myslím si, že otázka polnospodárstva vo všeobecnosti v obchodných dohodách je spornou otázkou. Máme E, dohodu s Kanadou a takisto sa chystá dohoda so Spojenými štátmi a musíme sa pozrieť veľmi pozorne, akým spôsobom to bude ovplyvňovať sektor polnospodárstva v EÚ. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, slovo pani, dostáva slovo pani Vajdere. E, ďakujem, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka, pripájam sa ku kolegom, ktorí vystúpili predo mnou dnes EÚ a svet potrebujú silnú VTO viac ako kedykoľvek predtým. Súčasná kríza dokázala, že pravidlá na úrovni VTO do veľkej miery nás zachránili pred protekcionizmom, ochranárstvom, ktoré väčšinou prekvitá v časoch krízy. Preto musíme pokračovať v štruktúrálnych reformách, ktoré by zaručili nediskriminačný systém medzinárodného obchodu. Musíme sa snažiť o rozšírenie trhového prístupu. Mali by sme hájiť záujmy podnikateľského sektora EÚ, hlavne malého a stredných podnikov, zlepšiť spoluprácu v oblasti dopravy a cieľ celnej únie, to by e, umožnilo dohody v oblasti uľahčenia obchodu. EÚ je významný vývozca služieb, preto je nevyhnutné určiť, akým spôsobom odstrániť bariéry alebo teda prekážky pre investície a obchod e, v sektore služieb. Má to byť prioritná záležitosť. Okrem toho je naozaj podstatné, aby všetky členské štáty konali v súlade s pravidlami VTO. Žiaden členský štát by nemal jednostranne uplatňovať hospodárske sankcie alebo meniť colné kvóty. Za týmto účelom bude nevyhnutné zlepšiť mechanizmy kontroly súladu s pravidlami e, VTO. E, ďakujem, ďakujem pekne. A teraz minula, minúta a pol, pani Köstinger. E, ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Rokovania v Dohe sa dostávajú do cieľovej rovinky a my s napätím očakávame, či v tej cieľovej rovinke bude uzavretie dlhoročných rokovaní v Dohe HZV generálny riaditeľ, v minulých dňoch e, smeroval a formuloval jasné slova na členské štáty. Ide, je to hra všetko alebo nič. Sme príliš blízko k cieľu, aby sme teraz zlyhali. Rokovania na Bali na úrovni ministerských predsedov musia e, jasne na, e, tie kolanice dať do cieľovej stanice posledné otvorené body, ktoré sa týkajú uľahčenia obchodu, polnospodárstva a Takisto otázky najmenej rozvinutých krajín, tie musia byť zvládnuté. Potrebujeme potrebujeme to uzavrieť a Bali, ako aj Ženeva, musia byť poslednými stavebnými kameňmi, ktoré pomôžu skompletizovať celkovú stavbu, celkovú konštrukciu. Na, a v kontexte tých hospodárskych víziev je nevyhnutné zabezpečiť multilaterálny, konštruktívny, dobrý systém. Je nevyhnutné, aby sme umožnili priemyselným aj rozvíjajúcim sa krajinám ďalej sa aj teda rozvíjať za právodlivých podmienok. Multilaterálny rámec musí mať prednosť pred nejakými bilaterálnymi dohodami. Je nevyhnutné snažiť sa uzatvárať to v dohe a nie ponechávať to na nejaké bilaterálne rokovania, bilaterálne dohody. Aj napriek tomu, že ako doplňujúci nástroj má veľký význam e, toto rokovanie, Ďalej je nevyhnutné, aby sa zlepšila angažovanosť a aby tu boli e, skutočné kroky podniknuté smerom k posilneniu VTO. Európsky parlament e, je aj za touto snahou. Ďakujem pekne, pán Kelam. Minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Možno je dobré pamätať na to, že komplexné komplexná rozvojová agenda z Dohy by umožnila svetové exporty zvýšiť o viac ako 300 miliard eur alebo viac ako 2%. Najmä v dnešnej situácii potrebujeme spraviť všetko e, preto, aby sme výraznejšie e, implementovali e, spravodlivý a nediskriminačný systém obchodovania, ktorý vychádza z podobných pravidel, rovnakých pravidiel a noriem. Ale samozrejme, na to potrebujeme prácu VTO a v prvom rade Treba do toho zaangažovať všetky strany. Ale treba sa sústrediť na priority. Poprvé, znížiť obchodné a investičné e, prekažky, ktoré ovplyvňujú sektory služieb, vrátanie IC, e, telekomunikácií, e, elektronického obchodovania, finančné služby. Treba zlepšie miesto pre masterné podniky, čiže zjednodušovanie pravidel. A treba po tretie pomáhať aj e, rozvojovým krajinám. Čiže treba e, podporiť aj iniciatívu EÚ všetko okrem zbraní, everything but arms, čiže e, mám 100% prístup na trh pre najmenej rozvojové krajiny v prípade teda pokiaľ ide o, o e, celné poplatky. A myslím že by bolo tiež dobré e, znižiť tie dotácie, ktoré e, ovplyvňujú a e, kazia ten e, trh a znižiť ich až o 80%. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej, keď je najprv pán Rubich. Ja recht herzlichen Dank. Srdečná vďaka, pán predseda. Stojíme pred jedným z najdôležitejších rozhodnutí v nadchádzajúcich mesiacoch. Ide nám o to, aby sme prekonali krízu v Európe a aby sme sa snažili aj v budúcnosti e, vytvoriť rámcové podmienky, ktoré umožnia nášmu hospodárstvu opäť zaznamenávať e, tie potrebné výnosy, tak aby dokázal, dokázal zabezpečiť bezpečnú budúcnosť Európy. Preto tá kľúčová otázka je, či sa to podarí na medzinárodnej úrovni e, multilaterálne dohody posunúť dopredu a dospieť k dohovoru, alebo či chceme Ehm, naďalej zabrdávať do tých detajlov a ujaznúť v tých podrobnostiach a nedosávať žiadny pokrok. To si myslím, že bude e, koniec rokovania dlhé. Rozhodujúce bude, aby v decembri došlo k dohode na úrovni tohto kola v, rohe, ne, e, v dohe. To, čo doposiaľ bolo E, vyrokované, tak to by malo byť aj presadené a v prípade, že by sme mali stroskotať, tak potom je nevyhnutné formulovať agendu po dohe. Tu treba definovať. Ďakujem. Vielen dank. And the last speaker. Ďakujem. Posledný rečník, pani Keller. Thank you. The US always been paying lip... Ďakujem pekne. USA Uh, e, multilateralizmus iba e, teoreticky podporuje, ale v skutočnosti podkopáva to už od roku 2007, pretože e, dohaduje všelijaké e, plurilaterálne alebo bilaterálne dohody. My potrebujeme naozajstný multilateralizmus a dobré pravidla VTO, aby sme vychádzali z, podob, z spoločných alebo podobných pravidiel, prečo sa bude zohľadňovať aj e, napríklad e, klimatické zmeny, rodové rozdiely, migrácia, e, chudoba a ďalšie dôležité sociálne témy. A je veľmi dôležité, aby roz, tie, tie rozvojové krajiny, najmä tie najchudobnejšie, aby boli plne zaangažované do týchto rokovaní 9. ministerskej konferencie na Bali a zodpovedné na to, za to, zodpovedné to sme aj my v EU, najmä pokiaľ ide o ten prístup na trhy bez colných poplatkov, lepšie pravidla e, v oblasti e, pravidel pôvodu e, a tak ďalej. Ak chceme, aby ten multilateralizmus bol naozaj úspešný, tak musíme zaangažovať do toho poriadne práve tieto najchudobnejšie krajiny. Ďakujem pekne, ďakujem za tieto mm, pripomienky. Na záver ešte pani Reding. Ďakujem. Spoločne s mojimi kolegami som si zapísala tie dôležité e, príspevky, ktoré tu europoslanci e, vyjadrili. Určite aj kolega de e, si ich e, pozorne prečíta a zohľadní najmä preto, lebo poslanci Európskeho parlamentu aj budú súčasťou európskej delegácie na tomto podujatí a teda bude tam priestor aj pre ďalšie mm, diskusie pred konferenciou, počas konferencie a po, po konferencii. Bola tu otázka v súvislosti s úlohou EP, pokiaľ ide o ratifikáciu. Okrem iného na konferencii Bali e, treba prijať iba pár e, e, rozhodnutí, ktoré budú mať právne záväzný e, charakter, ako o tom hovorí zmluva o VTO. Potravinová bezpečnosť, e, skladanie s e, tarifnými kvótami, monitoring pre rozvojové krajiny. Takže iba e, tam e, rátame z, respektíve v týchto troch prípadoch rátame iba s rozhodnutiami e, rady. A potom, keď facilitácia obchodu bude dohodnutá ako nová konsolidovaná dohoda, tak potom európske inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu budú postupovať podľa daného interného postupu, ktorý máme v súlade s článkom 218 6. Toto by sa malo stať 6 mesiacov po konferencii na Bali. Mm, ďakujem pekne pani komisárka. Chcem povedať, že som dostal 3 návrhy na uznesenie. Čiže mám tu návrh od zelených, mám tu návrh od GUE, NGL a mám tu návrh aj od výboru pre medzinárodný obchod. Mm, takže táto rozpráva je teraz uzavretá. Hlasovať budeme zajtra o 12. Ladies and gentlemen, the next item on the... A teraz ďalší bod na programe. Správa Marinesku Európske satelitné navigačné systémy. First, I would like, I would like to give the floor to Mr. Marinescu. Takže najprv vystupí pán Marinescu, 4 minúty, nech sa páči.